Mhm. Ladies and gentlemen, vážené dámy, vážení pánové, je mi veľkou... Dámy a páni, je mi veľkou cťou, že môžem zahájiť zasadanie našej pracovnej skupiny. Témou našej schôdze je Európa spravodlivosti, posilňovanie právnej istoty demokratickej zodpovednosti na európskej, národnej a lokálnej úrovni. Dovolte mi, abych vás zde všechny privítala. Dovolte mi, aby som vás tu všetkých privítala. Chcela by som privítať aj spolu predsedajúceho pána Mendeza de Viga a chcela by som privítať aj spra- spravodajcu na túto tému, je to pán Afsan. Ja sa volám Elena Gajdušková a som zo Senátu Českej republiky. Dovolte mi, aby som vás skrátke poinformovala o samotnom postupe nášho zasadania. Budeme postupovať rovnakým spôsobom, ako sme postupovali doteraz na pléne. To znamená, že poradenie rada pri poradie pri vystúpení bude tak, že vystúpi jeden zástupca Národného parlamentu a jeden zástupca Európskeho parlamentu tak, ako sa tu účastníci prihlásia o slovo a teraz to budeme mať oranžový formulár. Náš sekretariát potom vytvorí zoznam prihlásených rečníkov. Dovolte, aby som vás požiadal o to, aby vaše vystúpenia boli stručné, podobne ako na pléne. To znamená, že každý diskutujúci bude mať dispozícii približne 3 minúty. A teraz požiadam pána Afsana, nášho spravodajcu, a úvodné slovo. Nech sa páči, máte slovo. Er Ďakujem pekne, som veľmi rád, že som mohol dnes prísť medzi vás. Chcel by som teraz niečo povedať e, k tomu, o čom budeme diskutovať na tejto pracovnej skupine. Ako všetci viete, máme tu taký hlavný cieľ dosiahnuť európsky priestor e, práva, kde všetky členské štáty, respektíve právne systémy všetkých článov, člán, všetkých členských štátov majú fungovať konse, konse, e, správnym spôsobom, kde sa majú rešpektovať aj rozličné národné tradície. tradície. Dôležitým krokom smerom k európskemu právnemu priestoru je pokračovanie v práci na to, aby sa zájomne uznávali rozsudky, čo znamená, že tie, e, tie prekážky na ceste e, je nutné odstrániť. Vzájomné uznávanie právnych rozsudkov je veľmi dôležitým krokom. Je dôležité, aby členské štáty sa mohli, spomenúť, mohli spolahnúť na svoje právne systémy, e, čo je základom na to, aby sa odboral postup exekvatúry v oblasti súkromného práva. Vzájomné uznávanie rozsudkov, ak sa vytvorí takáto dôvera, môže rozšíriť aj iné oblasti, napríklad rodinné práva, ako napríklad aj o testamenty. Čo sa týka trestnoprávnej spolupráce, tak tam sa už dosiahli významné pokroky, čo sa týka vzájomného uznávania rozsudkov. Ale aj samozrejme aj tu je možné situáciu ešte zlepšiť. Sú tu rozdielne typy e, rozhodnutí a rozsudkov, potom sú tu aj rozhodnutia, ktoré sa týkajú administratívnych postupov. Napríklad je to ochranu e, obetí kriminálnych činov alebo ochrana e, svetkov a ochrana práv týchto ľudí. Potom tu ide o ambície, kde je dôležité posilniť dôveru medzi členskými štátmi. Komisia v tejto súvislosti navrhla určité opatrenia, ktoré sa zameriavajú na tých, ktorí pôsobia v oblasti spravodlivosti. Ďalšou dôležitou časťou e, európskeho právneho priestoru sú spoločné právne normy. Približovanie medzi e, národnou legislatívou členských štátov v určitých oblastiach trestného práva bude aj naďalej pokračovať. Toto sa týka predovšetkým e, ťažkých zločinov, ktoré sú cezhraničné, ako napríklad terorizmus, organizovaný zločin a ako aj zločiny, ktoré sa týkajú ohrozenia ekonomických, základných ekonomických záujmov. Spoločné právne normy e, sa budú ďalej rozvíjať a a preto je dôležité, aby sa posilňovalo aj vzájomné uznávanie rozsudkov. Čo sa týka občianského práva, tak tu sa zamýšľame nad vzájomným približovaním v rámci pravidiel a môžeme to riešiť prostredníctvom minimálnych pravidiel. Uznávanie e, rozsudkov a spoločné normy, to je to, čo by mohlo uľahčiť situáciu pre ľudí, aby mali, sa e, zlepšilo ich právo na právnu ochranu je dôležité vytvoriť aj národné registry. Na pozadí toho, čo som spomenul, sú tu aj určité základné otázky, ktoré sme identifikovali a na, nich, na, na nimi sa musíme zamýšľať. Poprvé, existujú nejaké špecifické problémy, ktoré sa týkajú vzájomného uznávania rozsudkov? Po druhé, akým spôsobom je možné posilniť vzájomnú dôveru? A po tretie, akým spôsobom je možné uľahčiť súkromným osobám prístup eh, k spravodlivosti, ak, eh, ako sa môžu chrániť pred eh, zneužívaním. Ďakujem pekne a sa teším na diskusiu. Ďakujem panu Absanovi. Za... Ďakujem pekne pánovi Absanovi, spravodajcom našej skupiny, pochádza z švedského parlamentu a ako prvý sa o slovo hlási pán Stanislav Rakoči z Polského sejmu. Nech sa páči, máte slovo. Szanowna Pani Przewodnicząca, drogie Panie Posłanki. Dami a Pani. ja pochádzam z krajiny, kde prístup k spravodlivosti nebol vždy prirodzenou, prirodzeným právom pre občanov. Je dôležité, aby ľudia vedeli, že ľudia žijú v krajine, kde sa uplatňujú demokratické a právne princípy. Čoraz viac ľudí si všíma, aký prospech majú zo spoločnej Európy. Nie, nejde tu len o cestovanie alebo o biznis globalizácia, prístup k internetu, ako by um, nutili spoločnosti rozširovať sa, vlastne rásť. Dôležité je to najmä pre tých ľudí, ktorí vedú v spoločnosti. Myslím, že tu máme potenciál spoločného trhu a chceme plniť nariadenia zmluv musíme prekonať pritom prekážky, ktoré nám stoja v ceste k uznaniu e, všetkých e, právnych e, aktov. Tiež musíme presadzovať naše vzťahy s tretimi krajinami a tak zaručiť, že naše záujmy budú zobraté do úvahy, tiež posilňovať eh, bilingválne prepojenia, pardon, dvojstranné prepojenia medzi našou krajinou a ďalšími krajinami. Musíme tiež nájsť sa správnu rovnováhu, tak aby sa zobrali do úvahy národné záujmy. Ja podporujem vzájomné uznávanie verdiktov, toto je základ našej spolupráce v Európskej únii, ale tiež si musíme pamätať na to, že musíme rešpektovať rôzne e, právne tradície členských štátov. A tu musím povedať, že mám isté pochybnosti, či toto pravidlo vzájomného uznávania by e, malo sa vzťahovať aj na e, administratívne verdikty to bolo vyvinuté, tento princíp bol vyvinutý pre súdnu spoluprácu a predpokladáme, že sa budú dodržiavať vyššie štandardy. Verdikty v administratívnych prípadoch sú automatickejšie a to znamená, že vzájomné uznávanie je riskantnejšie. Ak chceme Um, zrušiť uh, proces ex equato uh, v ďalších oblastiach, ktoré sa riadia právnymi aktami spoločenstva. To znamená, že súdny systém bude fungovať uh, lepšie v Európskej únii, ale tiež budeme na to musieť um, hovoriť o našich skúsenostiach, vymieňať si ich, vymieňať si tie uh, najlepšie skúsenosti. Najdôležitejšie je mať vzájomnú dôveru a to je veľká výzva pre nás všetkých. Už budem končiť, eh, pani predsednička. Eh, ja si myslím, že toto je naozaj veľká výzva aj pre všetkých politikov, ktorí sú tu. Eh, chcel by som, aby sme dali dobrý príklad, e, aby sme mohli dôverovať jeden druhému a to bude naozaj vynikajúce posolstvo našim občanom. Tak pochopia, že rovnaké štandardy sa uplatňujú všade, vo všetkých krajinách. Ďakujem. Ja poprosím všetkých ďalších rečníkov, aby dodržiavali časový limit. E, ďalším prihláseným v diskusii je Alberto Maritati z Talianského senátu a potom Andrew Brons z Európskeho parlamentu. Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som nadviazať na niekoľko bodov, ktoré, na ktoré som pokázal na plenárnom zasadnutí. Myslím si, že Európska únia musí uh, urýchliť tento proces, o ktorom hovoríme, pretože uh, zaostávame za tým našim plánom na e, boj proti organizovanému zločinu. Musíme pracovať rýchlejšie, usilovnejšie, tak aby sme chránili práva jednotlivých občanov e, pred veľmi ničivými následkami medzinárodného zločinu, ktoré nás zasahujú čoraz viac a viac. Myslím si, že nemusím detálne tu rozpisovať problémy organizovaného zločinu, ktorý existuje v celej Európskej únii a ktorý sa dotýka rôznych oblastí života, prene špinavých peniazí a tak ďalej a vplyvňuje našu ekonomiku. Myslím si, že je dôležité, aby sme vytvorili inštitúcie, o ktorých sme diskutovali, a aby sme podnikli určité kroky. Samozrejme, e, hovorím tu najmä o Taliansku, ale Európa e, možno identifikuje tiež niektoré iniciatívy, niektoré kroky, ktoré budú e, užitočné pre všetky krajiny, pretože medzinárodný zločin je nesmierne je nesmierne nebezpečný a týka sa mnoho ľudí v Kalabrii, na juhu Taliansku sa napríklad páchajú zločiny, ktoré možno e, ovplyvňujú ľudí aj v Nemecku. E, napríklad e, pašovanie drog, drog z Kolumbie, ktoré sa možno potom dostávajú do iných častí napríklad sa dostávajú do, na juh Európy a potom odtiaľ na sever Európy, takže potrebujeme spoločný e, prístup. Samozrejme, Europol je potrebný, ale my musíme budovať aj ďalej tie iniciatívy, ktoré sme začali a potrebujeme oveľa vyšší stupeň koordinácie. potrebujeme podporiť prácu Eurojust a Europol. E, tak aby sme mali účinnejšie nástroje na koordináciu vyšetrovania. E, nejde tu o to, aby sme presunuli zvrchovanosť z jednotlivých členských štátov na EÚ, ale aby sme podporili e, aktivity EÚ, aby sme mohli tak brániť zvrchovanosť EÚ. Myslím si, že to je najlepší spôsob, ako môžeme bojovať proti nedôvore, nedôvere jednotlivých občanov, ktorá bola dôvera, ktorá bola teda naštrbená e, tými, tým medzinárodným zločinom. Naozaj sa potrebujeme sústrediť spoločne na naše e, úsilie na vytváranie týchto inštitúcií a aby sme zaručili, že tieto inštitúcie budú schopné riešiť e, úlohy, ktoré, e, ktoré teda budeme chcieť, aby, aby riešili, aby riešili medzinárodný zločin. Naozaj je najvyšší čas, aby Európska únia si uvedomila, že potrebujeme spoločné iniciatívy a koordinačné centrum, ktoré nám umožní uh, skoncovať s medzinárodným zločinom. Myslím si, že potrebujeme organizácie, um, iniciatívy a uh, efektívne konať, aby sme mohli skoncovať s týmto problémom. Myslím si, že to treba urobiť vo všetkých našich uh, členských štátoch. Ďakujem. Ďakujem. A teraz Andrew Brons, zástupca Európskeho parlamentu. E, ďakujem, pani predsedníčka. Je tu ako keby uh, taký predpoklad, že spoločné uh, obchodné um, zóna potrebuje spoločný právny systém. Uh, Veľká Británia dobre funguje s, droma, s troma právnymi systémami prípade e, právneho napríklad následovníctva e, závisí od toho, e, kde ľudia majú trvalé bydlisko. Spoločné tri výbory Európskeho parlamenta, parlamentu navrhujú, že by sme mali mať jednotné zmluvné právo. E, podľa mňa systém zmluvného práva vo Veľkej Británii sa postupne a konkrétne vyvíjal e, počas 400 e, rokov. 400 rokov a predstava, že by toto sme Eh, vyradili eh, prostredníctvom spoločného eh, systému, to ma naozaj znepokojuje. A potom aj ten spoločný právny systém alebo spoločný systém trestného práva, nebolo to síce presne povedané, ale myslím si, že potrebujeme e, zvýšiť e, spravodlivosť pre tých e, odsudených aj pre um, samozrejme všetkých zainteresovaných v, v procesoch. Myslím si, že Veľká Británia by bola pobúrená, keby sa tieto dve um, mm, iniciatívy vykonali. Potrebujeme zvýšiť zvrchovanosť, alebo jednotlivé členské štáty si potrebujú zachovať svoju zvrchovanosť v týchto systémoch. Ďakujem a teraz pán Slopník z, zo Slovinského parlamentu. Ďakujem. Kolegyne, kolegovia, Slovinsko e, plánuje e, do budúcnosti viacročný program až do roku 2013 týkajúci sa priestoru spravodlivosti a, a slobody. Je to viacero fáz. Prvú fázu sa, sa, prvá fáza sa plánovala už počas e, portugalského predsedníctva v rámci skupiny Futura. Stanovili sme si naše ciele e, a zámery pre túto oblasť. Príprava e, vrcholila v rámci dokumentu z Portorožu, kde boli také hlavné usmernenia pre budúcu prácu, e, budú e, pre efektívnejšiu e, súdnu ochranu, ktorá je potrebná, na čo, na čo je potrebné aj vzájomné uznávanie. Súdy e, krajiny pôvodu e, musia e, sprostredkovať vzájomnú dôveru v rámci precedencov a to umožní aj tok Eh, informácií medzi členskými krajinami. S cieľom toto dosiahnuť musíme mať eh, určité základné predpoklady splnené, napríklad právo na eh, právne prostriedky a harmonizáciu práva v oblasti občianskoprávnych. Musíme sa usilovať o zrušenie procedúry ex equatur v každom procese, ktorý E, predchádza e, rozsudkom v ktorejkoľvek cudzej krajine. Kvôli základným konceptuálnym rozdielom medzi e, členskými krajinami musíme použiť pragmatický prístup. Mali by sme, mali by sme konať koherentným spôsobom a rešpektovať princípy subsidiarity a proporčnosti. Takisto by sme sma sme mali zohľadniť aj zájomnú dôvoru, e, získavanie dôvery e, pri e, súčasnom zdôrazňovaní procesných štandardov, napríklad právo na tlmočenie. Slovínska republika podporuje rámcové rozhodnutie rady týkajúce sa pravidiel práv na tlmočenie s menšími zmenami, teda je právo na upovedomenie, ďalšie oblasti ako školenia užívateľov, takisto presieťovanie v súdno-procesných otázkach. Tu je veľmi dôležitý napríklad Eurojust. Ďalej potom poskytovanie školení a e, vzdelávanie v právnom systéme iných krajín. To je dôležité, pretože to, spôsob, to umožní vzájomnú dôveru v rôznych členských krajinách. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Pán Slopník, ďalším rečníkom je zástupca snemovne lordov, Lord Pony a potom je tu pán Julius Sabatovska z, z litovského parlamentu. Hovorím to preto, pretože ešte stále máte možnosť sa písomne alebo priamo z pléna e, prihlásiť. Bonus. Lord Bonis. Vážená pani predsedajúca, ďakujem. Prepáčte, že nevstanem. Myslím si, že toto je pracovná skupina a ľahšie sa mi bude pracovať po sediačky. Tiež dúfam, že moja podpora konceptu európskeho priestoru spravodlivosti, bezpečnosti a, a slobody a e, poukáže na to, že to, čo poviem, a, e, e, teda následné moje slova snad nevyvratie moju úctu v tento, v tento projekt. Ide len o to, čo chceme vlastne dosiahnuť štokholmským programom. Je to obdivuhodný zámer, ale ako som už povedal na pléne, som presvedčený, že tento program musí mať svoje priority. A v tejto pracovnej skupine by sme sa, sa zaoberáme e, pojmami všeobecnými, ale sú tu veci špecifické, ktoré možno použiť na posilnenie práv občanov v Európe. Niektorí z vás to už dnes spomenuli, napríklad zrušenie ex ekvatóry Môj, môj výbor to plne podporuje. Je to praktický úžitok, ktorý prinesie úžitok e, cezhranične e, občanom. Ďalej práva e, zúčastnených strán, v, predovšetkým v trestnoprávnych otázkach, aby boli tieto spoločné naprieč Európskou úniou. Na tom by sme mali pracovať. A to však neznamená harmonizáciu trestného práva členských krajín. Tam totiž vznikajú problémy. Menovite tam, že keď máme E, program, tak tie konkrétnosti, a dal som vám dva príklady, e, hneď prejdú do všeobecnosti a my sa len odkazujeme e, na napríklad následnícke práva, kde komisia už má pripravené plány, kde snemovňa lordov takisto má svoj materiál. Európska dimenzia takéto, takéhoto nástupníctva by bola veľmi praktická. Ja ako praktikujúci právnik by som mohol vložiť svoje sily do tohto projektu a to by všetko usporilo náklady. Návrh komisie však nie je ľahký na realizáciu v Únii 27 rôznych uh, jurisdikcií. A preto si myslím, že zatiaľ čo na jednej strane uh, chceme uh, bojovať proti uh, nelegálnemu pristahovalectvu či kriminalite, na druhej strane, keďže je potrebná rýchlosť, musíme sa zabrať praktickými krokmi, aby sme ľuďom pomohli v ich každodennom živote. Dva príklady vám, alebo tri príklady vám môžem naznačiť. Viem, že ich môže byť viacero. A táto pracovná skupina by mala práve odporúčať, pozrieť sa na konkrétne riešenia e, pre ďalšie plénum. Ďakujem moc za tie Ďakujeme eh, Lordovi Bonimu za jeho pripomienky. A posledný prihlásený je pán Sabatovská z Litvy. Ďakujem kolegovia. Tento program zdôrazňuje eh, význam vzájomného uznávania verdiktov a v občianskoprávnych e, otázkach by to malo byť prijaté bez ďalších e, vykonávacích opatrení. My podporujeme zrušenie ex equator veľmi často. Je to potrebné e, len v niektorých iných členských krajinách, pokiaľ ide o rozhodnutia z iných členských krajín. Musíme koordinovať pravidla, ktoré e, riešia e, konflikt záujmov a e, si odporujúce právne predpisy. Takisto by sa to dalo využiť aj v iných oblastiach, ako je dedičské právo, otázky rozvodov. A Litva tu má veľmi pozitívny názor na ten zámer vzájomného uznávania v administratívnych otázkach a uznávanie aspoň v niektorých administratívnych prípadoch. Implementácia e, justície v e, Európe a rušenie e, prekážok, ktoré stoja v ceste vzájomnému uznávaniu. Tu by sme sa mali usilovať o prijatie autentických nástrojov, musí tu byť určitá miera kontroly pri uznávaní týchto nástrojov. Musíme tiež sa snažiť o pokrok e, v situáciách, kde si za právne systémy odporujú. Musíme sa e, zaoberať hlavne prípadmi občianskoprávnymi i obchodným právom. Asi nezískame konkrétne znenie, pretože sú tu určité oblasti, kde, kde e, konflikt právnych noriem nemožno len tak ľahko koordinovať Ukázalo sa tiež, že musíme používať určité normy, ktoré sa vzťahujú na občianske právo a vzájomné uznávanie. Bolo by treba zdôrazniť, že nie je jasné, ako sa budú harmonizovať vnútorné normy a my... toto znenie by tu malo byť e, trošku pregnantnejšie. Takisto by sme mali e, vyjasniť ochranu e, zmluvných vzťahov. Ide o harmonizáciu e, e, zmluvného práva a tiež je veľmi dôležité, aby v boji proti organizovanému zločinu boli obete chránené viacerými opatreniami o odročovanie procesov, aplikácia Eh, odškodného za poškodenie. Myslíme si, že tieto ustanovenia by mali byť naformulované eh, tak, aby členské krajiny mali širšiu eh, vôľu výkladu, aby sa rešpektovali právne princípy členských krajín. Ďakujem za to vystúpenie. Ďakujeme vám za vystúpenie. Z pléna sa ešte prihlasil pán Zvievka z Európskeho parlamentu. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Na úvod by som sa chcel skutočne poďakovať za túto možnosť, že máme možnosť vymeniť naše názory, ktoré sa týkajú otázky spoločného priestoru, slobody, bezpečnosti a práva v Európe. Myslím si, že toto je dobrá príležitosť, ako môžeme jasne poukázať zástupcom národných parlamentov, čo nám tu chýba častokrát v európskych parlamentoch. Síce, že tu nemáme dostatočné skúsenosti z praxe správnych výborov. Ja osobne pôsobím tu, v právnom výbore, napríklad čo sa týka nariadenia o prepracovaní nariadenia Brusel 1 tak tu ide o zmluvné právo, otázky občianského práva a som veľmi rád, že si môžem vypočuť rozdielne názory. Ja som spravodajcom pre túto oblasť a veľmi rád e, si mnohé veci poznačím. Už teraz by som si dovolil predniesť pár komentárov po plenárnej schôdzi, totiž s ní vyplnili určité úvahy. Poprvé som pevne presvedčený, o tom, že skutočne viac ako kedykoľvek potrebujem mať e, silné dynamické pôsobenie, musíme mať možnosť vytvárať určitú spoločnú právnu kultúru. V jednotlivých členských štátoch je to častokrát niečo úplne samozrejme. Ale ja som si vedomý veľmi dobrej skutočnosti, že pojem spravodlivosti a súdu je veľmi rozdielný v jednotlivých členských štátoch. Z toho vyplýva samozrejme aj tá dôvera a v jednotlivé právne, systé- právne systémy členských štátov. Čo sa týka štokholmského programu, ktorý by som chcel pripomenúť, to nie je vôbec nič nové a nie je to ani nejaký nový prístup, e, prvý prístup k riešeniu tohoto problému. To vôbec nie. Úspech tohoto celého bude závisiť od toho, ako si budeme vzájomne dôverovať. Kolegom z národných parlamentov by som chcel povedať následovne. Poprosím vás, aby ste zabezpečili to, aby vo, vaš, vo vašej práci v parlamentoch, v vašich členských štátoch ste poukázali na to, že jedna zo súčastí, ktorý eh, posilňuje dôveru, ktorý pomôže vytvárať spoločnú právnu kultúru, je nasledovné. Jednoducho ten spôsob a ten, tá rýchlosť, ako sa spoločné riešenia budú implementovať do spoločného právneho systému. Lebo niekedy to neprebieha ideálne. Napríklad v našom výbore k tomu pripravujeme práve správu. Je tu množstvo omeškaní, ktoré potom žiaľ vedú k tomu, že v jednotlivých členských štátoch sú rozdielne právne riešenia. Okrem toho by som ešte chcel eh, nadviazať alebo reagovať na otázku, ktorá sa týka odbúrania postupu ex- exekvatúry. Ja som veľmi rád, že som počul pozitívne názory, že väčšina podporuje, ľudí podporuje tento postup. Posilní to právnu istotu, ale zároveň to uľahčí aj fungovanie európskeho súdnictva pre našich občanov. Je veľmi dôležité si pozrieť to, akým spôsobom sa implementujú E, súdne rozhodnutia, aby nedochádzalo nejakým zmetkom. A teraz čo sa týka jednotlivých členských štátov a situácie v týchto štátoch. Nemusíme iba sa zaoberať tou exekvatúrou, ktorá sa implementovala, ale ako zabezpečiť to, aby sa tie rozsudky skutočne implementovali. Na tým sa musíme zamýšľať a na to musíme pracovať. A ešte by som chcel upriamiť vašu pozornosť na jednu vec. Keď si pozrieme naše právne systémy, vidíme, že sú veľmi rozdielne. Máme britský systém, čiastočne o tom už hovoril kolega zo Spojeného kráľovstva. A v žiadnom prípade by to nemalo nejako brániť Európskom parlamentu v ďalšej práci. Nie, čo sa týka zjednocovania. Nie, ide o približovanie právnych systémov tam, kde to je možné. To znamená, že napríklad, čo sa týka trestného práva, materiálneho trestného práva, tak tam sú veľmi podobné problémy a hrozby, ale neznamená to, že to musíme nejako zjednotiť. Potom ďalšia otázka. Čo sa týka kriminality a boja proti nej a čo sa týka terorizmu, čo sa týka obchodovania s ľuďmi a obchodovania s ľuďmi a živými organizmami, to sú veci, ktoré musíme spoločne riešiť. Chcel by som pripomenúť jednu vec. V poslednom volebnom období Európskeho parlamentu nastal veľký rozruch, keď taká jedna veľmi malá časť, časť alebo mali, malá, malý prvok sa, disku, sa diskutoval, síce išlo o trestanie e, znečisťovania životného prostredia. Tu išlo o to, aby sa vo všetkých členských štátoch mohli používať rovný, rovnaké trestné sadzby, pričom máme veľmi rozdielnú situáciu v členských štátoch, rozdielne možnosti, rozdielny stupeň vývoja, ale aj napriek tomu e, sa potom odsúhlasila táto spoločná legislatíva. A to sú určité pojmy, určité princípy, ktoré sú prospešné pre všetkých. Toto poukazuje na to, že aj malé časti trestného práva môžu viesť tomu, že sa snažíme nájsť spoločné riešenie. A preto môj apel na vás všetkých. Toto spoločné stretnutie s zástupcom národných parlamentov sa nekoná veľmi často a mali sme zabezpečiť to, a určite Európsky parlament všetko preto spraví, aby sme vyvíjali tlak na to, aby odborné výbory našich e, inštitúcií sa mohli častejšie stretávať. Samozrejme, tu vychádzame z toho, že Lisabonská zmluva vstúpi do platnosti a ja, so, ja pevne verím, že skutočne toto nastane a musíme aj naďalej pracovať pre blaho našich občanov. Ďakujem eh, za to vystúpenie. Ďakujem pekne za vystúpenie a teraz má slovo spolupredseda pán Mendes de Vigo. Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som začať tým, že poviem, že súhlasím s koordinátorom e, výboru pre právne záležitosti o význame e, tohto typu e, stretnutí. Myslím si, že spolupráca medzi členmi parlamentu je vždy dobrá, predovšetkým Lisabonská zmluva, ktorá onedlho vstúpi do platnosti, zvýši e, právo moci Európskeho parlamentu v tejto oblasti, ako aj úlohu národných parlamentov. Myslím si, že toto je bilaterálna spolupráca medzi národnými parlamentami a Európskym parlamentom. Ja už 18 rokov som v COSAC, ale uh, toto je niečo uh, iné, lebo myslím si, že ten kosák to je iba taká všeobecná debata, a tu hovoríme aj o konkrétnych veciach, tak e, myslíme, že to, čo navrhuje David Martin e, a čo bude prezentované na plenárnom zasadnutí budúci týždeň, tak myslím si, že týmto podporíme bilaterálne kontakty. Je to aj otvorená pozvánka pre výbory e, národných parlamentov, aby e, prišli za nami, aby sme diskutovali o všetkých problémoch, e, ktoré musíme riešiť, pretože už to jeden z predrečníkov povedal, sme členmi parlamentu a snažíme sa zlepšiť život našich spoluobčanov, nájsť otázky, pardon, odpovede na problémy. A mnohokrát tieto odpovede e, sa nedajú dobre nájsť e, na národnej úrovni. Myslím si, že to sa deje v mnohých oblastiach, napríklad polnospodárstva, životnom e, prostredí aj v tých oblastiach, ktoré sa týkajú napríklad spravodlivosti a vnútra. A myslím si, že myslieť si to že Európska únia, že nie je nič viac, len taký obrovský trh, tak to nie je pravda. Myslím, že to už by bolo prehnané. Myslím si, že vidíme, že je tu jeden veľký politický projekt a potrebujeme napredovať efektívne v tejto politickej oblasti. Pamätám si na pád Berlínskeho múru, ktorá, ktorý spôsobil uh, aj uh, zmeny v európskej politike. Uh, naozaj potrebovali sme zmeny v jednotlivých oblastiach, napríklad v menovej politike, v otázke eura a tak ďalej. Samozrejme, ešte mnohé veci sú v plienkách, ale myslím si, že čo sa týka otázky spravodlivosti a vnútra, veľa sa už vykonalo a uvidíme, čo prinesie štokholmský program, pretože program z Hágu možno um, nebol ne, nebol až taký adresný, ako mal byť. Uh, viete, to je ako niekedy s autami, že niekedy uh, veľmi uh, pridajú na plyne a niekedy zbrdia. Tak, tak je to aj v Európskej únii. Takže myslím si, čo sa týka spravodlivosti a vnútra, uh, to zostáva pod tým tretím pilierom, ale a teda národné parlamenty tu majú veľkú váhu. Musíme identifikovať tie veci, kde môžeme už konať. Myslím si, že všetci súhlasíme s tým, že v tých veciach musíme napredovať. A tie ostatné veci, no už musíme predvídať, čo teda nám prinesie štokholmský program, pretože hovoríme tu o tom programe, ale nevieme možno presne, že čo prinesie. Mám taký pocit však, že ak budeme mať na zreteli ten eh, cieľ eh, E, priniesť pridanú hodnotu pre život občanov, tak myslím si, že môžeme veľa vecí spolu vykonať. A chcel by som, aby táto dnešná debata bola ako tá posledná scéna z Casablanky, kde Rick, e, čiže Humphrey Bogart, hovorí komisárovi, e, toto môže byť začiatok jedného veľ- pekného priateľstva, tak by som chcel, aby, no už jasné, nevždy sme rovnako naladení, ale chcel by som, aby táto dnešná debata bola začiatkom pekného priateľstva tak, aby sme mohli riešiť problémy našich spoluobčanov. A som si istý, že toto je naozaj veľmi dobrý začiatok, pani predsednička, pretože vy dobre, veľmi dobre vediete túto schôdzu. Ďakujem. Ja ďakujem samozrejme, mne teší tá pochvala, ďakujem, ďakujem za tá slova. E, ďakujem pekne za tieto slova, teší ma táto pochvala. A chcela by som sa spýtať, či ešte niekto z pléna by sa chcel prihlásiť o slovo. Áno. Poprosím vás o predstavenie. Ďakujem pekne. Som eh, Juan Manuel Albendria, eh, viceprezident eh, výboru pre spravodlivosť španielského parlamentu. Ja by som chcel poukázať na jednu vec, ktorá ma veľmi znepokojuje, ktorá je veľmi dôležitá. V Španielsku o, e, sa rozširuje zločin medzi mladistvými a mali by sme o, e, zjednotiť právny systém, čo sa týka mladistvých, pretože v každom štáte tá právna zodpovednosť o, e, vlastne predstavuje inú vekovú hranicu. Myslím si, že e, mali by sme sa venovať viac aj zodpovednosti e, rodičov týchto mladých ľudí e, a konkrétne aj teda ich trestnej zodpovednosti. Myslím si, že by bolo aj vhodné regulovať uniformne plnenie istých povinností v rámci rodiny tiež si myslím, že bolo treba zjednotiť reguláciu um, čo sa týka ehm, manželstva, respektíve napríklad v prípade rozvodu a, ke, a následkov rozvodu a snažiť sa uh, o um, predovšetkým o prísnu kontrolu pri nelegálnej imigrácii. Ďakujem za pozornosť. Eh, ďakujem, pani predsedníčka. Eh, eh, ja presvedčil ma ten predchádzajúci rečník, aby som niečo povedal tu tento predrečník hovoril o harmonizácii a myslím si, že je tu naozaj, sú tu ťažko, ťažkosti, ktorým čelíme, ak by sme napríklad mali regulovať manželské záležitosti, um, regulovať to a myslieť si, že to by mohlo mať uh, krátkodobom horizonte nejaké pozitívne uh, dôsledky. Myslím si, že to jednoducho sa asi nestane. Ale chcel by som povedať uh, a toho som sa dotkol aj predtým, že mali by sme hľadať tie špecifiká a konkrétne veci, ktoré sa môžu urobiť. To neznamená, že nemáme sa venovať aj ďalším veciam, ale treba si urobiť zoznam vecí, ktoré sú prioritami, ktoré sa dajú urobiť v krátkodobom horizonte. A ak by ak sa môžem obrátiť na jedného predrečníka, ktorý e, spomenul Veľkú Britániu, e, ja e, som za štokholmský program, ale e, naozaj by bolo asi nereálne predpokladať, e, že všetky veci, ktoré chceme riešiť, e, kde chceme nájsť spoločné riešenie, si budú vyžadovať harmonizáciu 27 rôznych členských štátov. Veľká vo Veľkej Británii to by bolo ešte aj oveľa ťažšie, ale naozaj tá harmonizácia by bola veľmi komplikovaná a preto ten dôraz na vzájomné uznávanie, vzájomné, vzájomnú dôveru, proces, procesné práva, to sú tie konkrétne veci, ktoré sú realizovateľné, nie sú to iba naše ambície. Ďakujem, myslím si, že máte pravdu. Vidím, že ďalší rečník sa hlási o slovo. Požiadam vás o predstavenie. Ďakujem, pani predsednička. Prepáčte, že ešte raz uh, ukrojím z vašeho času. Máme však čas do 19. a máme len krátko po 6. a preto si myslím, že neodbierałem e, e, wypowiedzi mojego przedmówcy, že Wielka Brytania... Myslím si preto, že uh, Spojené kráľovstvo, ako som pochopil predrečníka, nie je proti štokholmskému programu. Ja som hovoril len o vyjadreniach rôznych britských eh, euroskeptikov, ktorí boli aj v pléne a ktorí sa vyslovili proti spoločným riešeniam. Vôbec mi to však nevadí. Naopak, len na, ma to o to viac podporuje v tom, aby som hľadal to, kde, si môž, kde môžeme nájsť spoločnú reč. A potom ku kolegom zo Španielska. Nuž, naozaj, Máme tu pred sebou naozaj napínavé španielské predsedníctvo. Budú to veľmi zaujímavé diskusie, na ktoré sa už veľmi, veľmi teším. A ešte o jednej veci som v svojich úvahách nehovoril, a to je veľmi dôležitá a zásadná vec, menovite ako to vyzerá s pozíciou Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o uznávanie a implementáciu takých verdiktov, kde sa členské krajiny zhodli, a Európska únia má tak povediac monopolný e, názor, exkluzívnu, teda výhradnú komunitárnu kompetenciu. Ku koncu minulého funkčného obdobia sa diskutovalo a prijalo sa aj moje stanovisko, ktoré išlo tým smerom, že potrebujeme ešte čas, e, možno nie celé roky, ale V určitých e, prípadoch členské krajiny s tretími krajinami môžu prijať dohody, e, aj keď obsahy týchto, obsah tohoto, tejto dohody sa týka výhradne komunitárnej kompetencie. To teraz ukazuje, že nie vo všetkých oblastiach sa musí vyjadrovať spoločenstvo, e, vo všetkých oblastiach, kde E, sa to týka 27 členských krajín v budúcnosti. Čiže celkom e, osamotené e, konkrétne otázky, ktoré možno vyjednať vo vzťahu aj k skupine tretich krajín, k tretej krajine. Všetko to je a dokonca aj želateľné, aby to bolo možné, keď tu teda budú osobitné zemepisné či historické podmienky a danosti. Aby tu teda bola vyhradená možnosť príjmať bilaterálne dojednania aj v takých prípadoch, keď aj e, vo všeobecnosti je kompetentná Európska únia. Keby sme teda mohli tu postupovať pragmaticky, keď ide o hľadanie riešení, tak si myslím, že komunitárne právo, ktoré v budúcnosti vytvoríme, že toto právo podporí aj štokholmský program a o to viac tu bude aj podpory zo strany občanov. Ďakujem také a nyní má slovo. Ďakujeme a teraz má slovo pán e, senátor Maritati. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja nechcem nejako zneužívať trpezlivosť kolegov ani vás ale keďže máme toľko času, tak by som rád využil túto príležitosť a chcel by som vyjadriť následovné úvahy. My všetci sa teraz uberáme novou cestou spolupráce a snažíme sa teda spolupracovať aj v rámci novej zmluvy Ide o to, aby do všetkých procesov boli výraznejšie zapojené národné parlamenty. Hovorili sa rôzne dôležité veci, ktoré sa týkajú občianského práva, ochrany mladistvých, spomínali sa určité priority v týchto oblastiach. Ja si kladiem teraz nasledovnú otázku. Aké dopady bude mať táto snaha, toto úsilie? Lebo podľa mňa je také sporné, čo sa stane s tou diskusiou, ktorú sme teraz podnietili. Ja samozrejme neočakávam nejaké okamžité odpovede, ale ak chceme ísť nejakou novou cestou, tak by som bol veľmi rád, aby spolu s Európskym parlamentom sa vytvorila určitá organizácia, určitý, určitý, určitá platforma na, na spoluprácu, na zamýšľanie sa nad týmito témami lebo ináč sa budú iba organizovať stretnutia, kde všetci vyjadria svoje očakávania, svoje nádeje, ale potom v konečnom dôsledku nič konkrétne nenastane. Ja by som si teraz veľmi želal, aby sa skutočne vypracovala určitá stratégia, ktorá bude istou zárukou toho, že to následne to úsilie národných parlamentov k niečomu bude viesť. Poslanci musia byť informovaní prostredníctvom výborov, musia byť informovaní o tom, čo si myslí Európsky parlament o tej vykonanej práci. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne rečníkovi. Ešte predtým, ako dám slovo spravodajcovi, by som si dovolila zareagovať sama. Myslím si, že sa asi všetci zhodneme na tom, že spravodlivosť, vymožiteľnosť práva, bezpečnosť našich občanov. To je to, čo si želajú všetci naši občania na celom území Európskej únie. A že je to vlastne to, čo očakávajú tak od svojich štátov, ako aj čo očakávajú na európskej úrovni. Ja si myslím, že my máme povinnosť hľadať isté cesty, ako to zabezpečiť. Štokholmský program je podľa mňa určite dobrým nástrojom, a teraz by som chcel nadviazať na predrečníka, na pána Maritatyho, v tom zmysle, že skutočne bude dôležité sa zamyslieť nad určitou štruktúrou, ktorá bude schopná posúvať ďalšie kroky. Už na plenárnej schôdzi som spomínala formáciu Kozaku, tá skúsenosť 20 rokov s Kozakom hovorí o tom, že ak sa o, vec, o témach diskutuje na úrovni odborných výborov, to by teda boli európske výbory v jednotlivých členských štátoch, teda kde boli zástupcovia národných parlamentov, aby o tom diskutovali, tak podľa mňa to otopuje hrany a že je možné nachádzať spoločného menovateľa. Ľahšie sa hľadajú cesty k spoločnému cieľu a myslím si, že práve oblasť spravodlivosti, oblasť bezpečnosti a práva je tou oblasťou, ktorá si zaslúži skutočne takéto, takéto stálu formáciu. Práve preto, aby sme hľadali tých spomínaných spoločných menovateľov, aby sme vykonali tie kroky, ako sa dostaneme dopredu, ako to celé popoženieme. To by teda bol môj príspevok ak dovolíte, dala by som teraz slovo spravodajcovi, pánovi Avsanovi a poprosím ho o zhrnutie celej našej diskusie. Ďakujem pekne. E, Ďakujem pekne. Ja môžem skonštatovať na úvod, že sa tu vyjadrila veľká zhoda, čo sa týka ambícií, kde ide o odbúranie procedúry, exekvatórnej procedúry, aj keď samozrejme tá cesta, ak sa to vykoná, je ešte otázna a spomínali sa viaceré názory na to, že samozrejme sú rozdielne právne systémy, kde sa ináč prijímajú rozhodnutia, kde administratívna stránka prebieha, prebieha ináč. Zároveň tu bola jasná zhoda a sú tu ambície ísť ešte o krok ďalej. Hovorilo sa to o harmonizácii a spomínali sa viaceré právne oblasti. A ja som si poznámčil, napríklad tý, mohol by sa týkať rodinného práva, kde sú určité národné tradície, ktoré môžu znamenať isté problémy. Zamýšľali sme sa nad exekutórnym postupom a Hovorili sme o určitých prirodzených krokoch, ktoré musíme vykonať, ak chceme ísť týmto smerom, bez ohľadu na to, kam sa v konečnom úsledku dostaneme. No je to tak, že ak sa právne systémy vzájomne približujú, tak ľudia v jednotlivých členských štátoch sa tiež približujú a vtedy je samozrejme úplne normálne, že sa diskutuje o ďalších a nových krokoch. Potom niečo konkrétne, čo sa týka zrušenia exekvatúrneho postupu je dôležité diskutovať o tom, aby tu bola právna istota, ktorá je veľmi dôležitá, lebo samozrejme sú tu rozdiely v národných právnych poriadkoch, samozrejme máme aj rozdielne právne tradície, ale snažíme sa sa vzájomne približovať. To by bolo zhruba všetko, čo by som mohol spomenúť v rámci tohoto zhrnutia diskusie. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem také našemu panu spravodaji a dnes ešte... Ďakujem pekne spravodajcovi a ešte predtým, ako spomeniem na záver pár organizačných bodov, bude mať slovo pán Mendes de Vigo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím si, že náš spravodajca veľmi dobre zhrnul eh, to, čo bolo cieľom tejto debaty a ja dúfam, že zajtra budeme mať závery z dnes, dneška. dúfam, že to stihnete a že ich budete potom prezentovať na plenárnom zasadnutí. chcel by som sa dotknúť jednej veci. Aj náš kolega z Talianského senátu sa toho dotkol, aj naša pani predsednička to spomenula. A to je Eh, aby táto schôdza nebola iba ojedinelým prípadom, ale aby nasledovali aj ďalšie. Eh, chcel by som navrhnúť, aby na záver ste, pán spravodajca, možno zahrnuli túto poznámku, to, že by sme chceli, aby sa tieto schôdze inštitucionalizovali. Eh, myslím si, hovorí sa, že dobrého málo rastie alebo toho, čoho je málo, to je dobré. Myslím si, že toto bolo krátke, ale bolo to dobré a tak uvidíme sa zajtra. Dovidenia. Také sa teším na shledání. Ďakujem panu. E, tiež sa teším na to, že vás uvidím. Ďakujem pánovi Devigovi, pánovi Avsenovi, ako aj vám všetkým za zaujímavé a podnetné príspevky. Samozrejme, ďakujem všetkým tlmočníkom, vďaka ním sme si rozumeli. Chcela by som vám ešte pripomenúť, že ďalšou časťou programu je večera na pozvanie Európske, eh, predsedu Európskeho parlamentu, pána Buzeka, o 19.15 v parlamentnej eh, reštaurácii v budove Špaka, smer doprava pri východe z tejto miestnosti a na mm, nultom poschodí, teda na prízemí. Takže ešte raz ďakujem pekne a prajem pekný večer.